Ďalší bod na programe je správa pani Le Grip eh, o prietách eh, pre 61. zasadnutie eh, výboru OSN o štatute žien. A miesto pani Le Grip teraz dám slovo na 4 minúty pani Koraca Bild. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, som pyšná, že som dnes pred vami, aby sme si stanovili priority pred ďalším zasadnutím Komisie OSN pre postavenie, že nemôžeme premeškať túto príležitosť, aby sme sa nepostavili spoločne za dôstojnosť žien na celom svete, aby sme bojovali proti stereotypom a všetkým formám eh, potlačania. Musíme viac než tlačiť iba na rétoriku. Musíme dať ženám a dievčatám možnosť e, zastať sa vlastného života. Musíme dať hlas miliónom žien, ktoré nemajú možnosť mať plnú účasť na e, spoločenskom živote, ide tu o migrantov, ide tu o utečencov, je tu marginalizované ženy. A predovšetkým musíme potrieť násilie na ženách. Potrebujeme nulovú toleranciu, pokiaľ ide o domáce násilie, pokiaľ ide o pašovanie žen, pokiaľ ide o kaličenie e, a ničenie ženských pohľavných orgánov. Ženy a dievčatá sú vlastne novými otrokyňami súčasnej doby. Za každou obeťou je srdcervúci príbeh zlomeného života, preto apelujeme na členské štáty, aby ratifikovali istambulský dohovor o násilí páchanom na ženách. Po druhé, vzdelávanie. Musíme zabezpečiť prístup pre vzdelávanie pre všetky dievčatá, a urobiť to vzdelávanie bezpečné. Takisto treba podporovať podporovať pracovný trh, aby sa všade zobralo do úvahy, že ženy jednoducho sú pridanou hodnotou. Musíme eliminovať tú priepas, pokiaľ ide o platobné podmienky pre mužov a ženy. Potrebujeme, aby ženy boli lepšie zastúpené v rozhodovacích procesoch a to všade. Musíme pracovať so zdieľanou zodpovednosťou vyváženej, aby tá vyváženosť medzi mužmi a ženami bola e, zabezpečená. Musíme robiť všetko preto, aby ženy a deti mali univerzálny prístup k zdravotnej starostlivosti, vrátane reproduktívneho zdravia. Vážená pani komisárka, ide o veľkú príležitosť pre, Európ- pre Európu, aby sme ukázali, že sme zodpovední, dôveryhodní, pokiaľ ide o presadzovanie práv žien a dievčat vidíme, že OSN momentálne ako keby sa stiahovalo, pokiaľ ide o celosvetovú zodpovednosť, ale my musíme sa postaviť za ženy a dievčatá. My musíme dať tú novú dynamiku pre OSN, pretože zdá sa, že Spojené štáty americké ako keby sa o to, o, o, obracali chrbtom voči týmto problémom. My musíme urobiť všetko, čo môžeme. Sme proti napríklad tým snahám, kde sa znížia finančné prostriedky, ktoré idú do boja proti e, tým problémom, ktoré sme tu ponemovali. Potrebujeme robiť osvetu. Toto všetko bude sprevádzať a toto všetko bude sprevádzať naše úsilie. Takýmto spôsobom musíme financovať riešenia týchto situácií na celom svete. To je veľký apel je tu veľký, veľká prozba smerom pre Európu, predovšetkým zo strany Spojených štátov amerických, pokiaľ ide o organizácie pre deti, rôzne nadácie a charita. My, Európania, nechceme sa vzdať týchto našich princípov, nechceme zanechať za sebou dievčatá a ženy, ktoré očakávajú od nás pomoc. Preto ja vítam tú iniciatívu zo strany Holandska na to, aby sa mobilizovali finančné prostriedky, aby sa kompenzovalo to, čo chce prestať platiť USA v marci 2. budeme mať príležitosť, aby sme apelovali na väčšie množstvo organizácií, aby sme zachránili životy tisíciek žien a e, dievčat. Pretože ak tieto financie prestanú tieť do týchto fondov, tak jednoducho a e, to bude mať veľký, veľký, veľký negatívny dopad vo viacerých oblastiach. Napríklad ženy, ktoré sú znasilnené, bude tu zvýšená miera úmrtnosti. Ženy budú zomierať pri pôrodoch, takže ja apelujem na všetky členské štáty OSN, aby jasným spôsobom reagovali na tieto trampistické, sexistické vyjadrenia a kroky. Podporme všetky kroky, ktoré robia organizácie, ktoré sa si už práva žien Spojených štátoch amerických. Ďakujem veľmi pekne, pani Arena. Máte 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo pani predsedajúca. Pokiaľ ide o štvrtú konferenciu o problematike žien, ktoré sa v 10. rokoch organizovala v Pekingu, bola skutočne zásadným milníkom, pokiaľ ide o rovnosť postavenia žena, žien a mužov. Prijal sa tam program, stanovil sa akčný plán, ktorý sa týka nezávislosti žien a tam sa spomína, že je to dôležitý politický nástroj, pokiaľ ide o otázky rodovej rovnosti. No a potom tu bolo vyhlásenie z roku 2015 a takto sa vytvoril medzinárodný nástroj, kde sa dosiahol pokrok. Medzičasom ale boli vyzvané členské štáty OSN, aby vykonali hodnotenie, pokiaľ ide o prijatie opatrení a pre všetkým, pokiaľ ide o podporu implementácie tohoto programu. Pokiaľ ide o rok 2017, teda súčasnosť, tak zažívame, že pokiaľ ide o rodovú rovnosť, ako je postavenie žien, že sa nezlepšuje. Na celom svete samozrejme existujú určité iniciatívy, ktoré sa týkajú podpory žien, ale pokiaľ ide o niektoré regióny sveta, dochádza k zoslabeniu tohoto úsilia a sú tu určite občianské zoskupenia, združenia, organizácie občianskej spoločnosti, ktoré chcú proti tomu pôsobiť, pokiaľ ide o 61. zasadnutie komisie OSN to je veľmi dôležité, aby Európsky parlament apeloval na radu, aby zohrala svoju úlohu, pokiaľ ide o medzinárodné spoločenstvo, aby sa zasadzovala o rodovú rovnosť, tak ako sa to vlastne vždy e, šírilo tu na európskej úrovni. Takže je tu o pôsobenie, ktoré má prispieť k lepšej zdelnostnej úrovni, má viesť voči, má viesť lepšiu situácii, pokiaľ je boj proti násiliu a okrem toho je dôležité aj vytvoriť prístup, samozrejme, k e, sexuálnemu reprodukčnému zdraviu. Pokiaľ ide o zapojenie žien do trhu práce, to musí prebiehať bez diskriminácie. To, čo sa týka aj účastní na politickom živote, to je veľmi dôležité aj z hľadiska nezávislosti. Kolegyne, kolegovia, pokiaľ ide o toto 61. zasadnutie, tak e, v zásade tam je dôležité, aby sme odsúdili Trumpovú vládu, tam sa skonštatovalo, že nebude vlastne ich vláda financovať určité vládne organizácie, o tom, že hovorila pani Koráca Bild. Tam ide o vládne organizácie, ktoré sa zapadievajú otázky e, e, plánovania, rodinného plánovania. A myslím si, že tu dochádza k zoslabovaniu, obmedzovaniu práv žien a má to e, negatívne dopady v rozličných oblastiach, napríklad aj duševné zdravie, ako aj deti. Samozrejme má to aj dopady na globálnej úrovni. Takže poslankyne poslanci, je dôležité, aby sme vyjadrili náš názor. Môžeme odsúdiť Trumpovú vládu, ak jednoducho chcú ísť cestou protekcionizmu, pokiaľ ide o hospodárske otázky, vtedy všetci hovoria áno, áno, pozrime sa, čo sa deje v USA, ale pokiaľ ide o ľudské práva a práva žien, tak vtedy budeme mlčať? Nie, to nemôžeme pripustiť. Dámy a páni, pokiaľ ide o ľudské práva, musíme sa jasne vyjadriť v tom zmysle, že to, čo robí dnes Trump, to je neakceptovateľné. Musíme to povedať na pôde OSN a musí byť Európa lídrom, pokiaľ ide o toto úsilie a tento boj. Európa musí poukázať na to, že sú tu určité mílniky, ktoré sa týkajú základných práv. Tieto základné práva sú ľudské práva a samozrejme sú to aj práv žien, ktoré tvoria polovicu našej spoločnosti a preto vás chcem požiť, aby ste podporili toto odporúčanie aj na úrovni rady a to preto, aby tento imič, pokiaľ ide Európu, zasadzujeme za ľudské právo, by sa to šírilo na celom svete. No, Ďakujem pekne a teraz pristúpime k spontánnej rozprave. Pán Čaba, nech sa páči.

jednoznačne poukazuje na to, že zatiaľ nie sú zabezpečené také nástroje, ktoré by umožňovali hospodárskú nezávislosť žien, aby niektoré rozhodnutia uľahčovali ich život. Chcem dodať, že niektoré výsledky v mnohých prípadoch budú práve reverzibilné. Práve v takej dnešnej situácii, kedy prvý človek eh, veľkej demokracie má podobné výroky o ženách, je veľmi dôležité, aby sme odstraňovali existujúce prekážky. Keď ide o ženy alebo o všetky nedostatočne zastúpené skupiny, treba k ním nachádzať vhodný prístup. Európska únia bude musieť e, bojovať na základe príjmania príslušných zákonov. Ide aj o krajiny a ich zodpovednosť v Európe, ako aj mimo Európy. Ďakujem. Mr. Marias. Ďakujem pekne. Teraz pán Marias na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pokiaľ do rok 2017 je možné skonštatovať, že v žiadnom štáte sa nepodarilo zabezpečiť rodová rovnosť. E, musíme si uvedomiť, že ide o základné právo, je to vlastne jeden z pilierov udržateľného a mierového sveta. Vidíme, že pokrok v tejto oblasti je veľmi nedostatočný. Sú tu určite nedostatky, dochádza k diskriminácii. Avšak v každom prípade sa podarilo dosiahnuť určitý pokrok, pokiaľ ide o práva žien a podarilo sa zabezpečiť odbúranie chudoby, udržateľný rast a riešenie niektorých víziou. Pokiaľ ide o podnikanie, to je veľmi dôležité aj z globálnej, na globálnej úrovni, pokiaľ ide o príspevok eh, žien k eh, ekonomickej produkcii je tam veľmi dôležitý podiel, avšak musíme si uvedomiť, že keď nastane recesia, sú ženy prvé, ktoré zažijú vlastne nezamestnanosť. Nezamestnanosť žien v Grécku dosahuje 27%, je to vlastne skupina obyvateľstva, ktorá najviac utrpela, pokiaľ ide o Ehm, úsporné opatrenia, ktoré sa vykonali v Grécku, takže Európska únia mala prijať opatrenia na to, aby sa bojovalo proti určitým klíčom, ktoré vedia k problematické situácii žien. Ďakujem. Sorry? Is there a problem with translation? Chcem sa spýtať, či bol nejaký problém s tlmočením. Aha, nemecký kanál sme nepočuli, áno. Um, jednoducho overme to, či funguje tlmočenie. Ďakujem pekne za slovo. E, sú ľudia, ktorí jednoducho chcú, aby sme už nepôsobili v tejto oblasti, aby sme neopakovali tú požiadavku, že sú to naše e, tela, naše práva. Takže jednoducho nebudeme ticho, nebudeme unavy neprestaneme, nebudeme obhajovať ľudské práva, lebo jednoducho ide o základné práva a Čím väčší tlak budú vyvíjať tieto osoby na nás, tým budeme jednotnejší. Nielen na úrovni tohto parlamentu, ale aj v uliciach na celom svete. A budeme jednotní, budeme vyžadovať našich vlád konkrétne kroky. Ide o to, aby prevzali zodpovednosť a práve preto ja požadujem, aby európske vlády sa pripali k iniciatíve, ktorá sa týka belgickej, holandskej, dánskej a švedskej vlády, pokiaľ ide vlastne o posúdenie vplyvu Global Gap Rule. Jednoducho sme začali túto činnosť. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Teraz pani Šojdrová. Ďakujem, dámy a pánov. Ďakujem pekne, dámy a páni pokiaľ ide o túto správu, obsahuje množstvo dobrých odporúčaní, pokiaľ ide o zlepšenie postavenia žien, pokiaľ ide o práv ekonomickej samostatnosti a ide tu aj o násilie, ktoré sa pácha na ženách. Žiaľ je to tak, že ženy sú stále ešte obeťami asi najrozšírnejšej formy porušovania ľudských práv na svete. A toto je skutočnosť, ktorú sme mali zohľadniť aj u žiadateľov o azyl. Sú tu skúsenosti z nadregionov sveta, ktoré poukazujú na to, že ženy môžu zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o riešenie konfliktov, ako aj vojnových konfliktov, a, ich zap- a d- ako dôležitú úlohu zohráva ich zapojení do rozhodovacích procesov, a to je v najchudnejších krajinách. S čím nemôžem správe súhlasiť, je vlastne apel na to, aby sa zabezpečil univerzálny prístup k sexuálnemu reprodukčnému zdraviu je smutné, že táto správa sa opiera určitý omyl, pokiaľ ide o pekinskú platformu. Tá apelovala iba na boj proti pohľavne prenosným chorobám a išlo aj lepšie informovanie žien a zodpovedný prístup k sexuálnym otázkam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Minúta pani Peter gospođo predsjednice kao ženi koja radi u okruženju u kojem uglavnom prevladavaju muškarci ova tema mi je izuzetno bliska i stava sam kako je pred nama jako puno. muži tu predstavujú većinu, a samozrejme ale my máme obavy pokiaľ ide o túto tému. Je ešte stále veľa práce pred nami, aby sme podporili práva žien. Podporujem tento návrh všetky ženy, všetky mladé ženy, všetky dievčatá musia mať e, rovnaké príležitosti. Či už je to otázka prístupu na trh práce, alebo otázka rovnakých miest. Účasť žien na trhu práce je mimoriadne dôležitá a chcem, aby sme podporovali aj miesto žien v polnospodárstve. Ženy predstavujú dôležité pojivko vo všetkých spoločnostiach a musíme ich ochraňovať. Musí to byť štandardne výnimka chcem odmietnúť pozmeňujúci návrh, v ktorom sa vyzýva EÚ, aby financovala potraty peniazmi daňových poplatníkov. Nie je povinnosťou EÚ, takto nezlepšíme právny štát takýmto opatrením. Thank you, Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, týmto sme uzatvorili rozpravu. O tejto téme zajtra bude hlasovať.